takže musíme im poskytnúť e, podporu. No a tu sa chcem naozaj ešte raz poďakovať e, za vaše pripomienky a budeme naďalej e, implementovať stratégiu. Ďakujem pekne, pani Baronka, pani podpredsedníčka komisia, vysoká predstaviteľka. Teraz prechádzame k vášmu vyjadreniu k samitu EU-Kanada. To je ďalší bod na našom programe. Dostal som tri návrhy na uznesenie v rámci, teda, teda prepačte, ospravedlňujem sa, hovorí rečník. E, k tomuto sa dostaneme až na záver e, diskusie, takže e, to si nechám na potom a teraz poprosím ešte raz pani Baronka aby sa vyjadrila k tomuto ďalšiemu bodu. Nech sa páči. Ďakujem. Kanada je jedným z našich najstarších partnerov, e, s ktorým najvyššie si dobre rozumieme, pracujeme na e, veľa témach, či už bilaterálne alebo na celom svete. Máme spoločnú históriu, ktorá je naozaj e, stará a máme spoločné hodnoty a na základe týchto hodnot spolupracujeme a obhajujeme spoločné záujmy v prospech európskych občanov aj kanadských občanov. Ale pokiaľ ide o bezpečnosť a transparentnosť na celom svete a prosperitu na celom svete e, robíme tak v prospech vlastne celého sveta. E, musíme do nášho vzťahu s Kanadou investovať, aby e, naplňal celý svoj potenciál a to je práve zmyslom ďalšieho samitu EU-Kanada, ktorý sa skutočne v Bruseli 5.5 E, načasovanie je veľmi vhodné, pretože znamená to, že Kanada teraz, e, keď e, bude hostiť samity G8 a G20, tak, teda v júni, tak tesne predtým my s, s Kanadou môžeme prebrať práve tie témy, ktoré sa budú vyskytovať aj na týchto dvoch samitoch G8 a G20, napríklad podpora Eh, trvodržiteľnej hospodárskej obnovy, eh, regulácie finančných trhov, trhov, klimatické zmeny, boj proti eh, proliferácii jadrových zbraní. Ja som sa v minulosti zúčastnil na stretnutí ministrov v Kanade, sme o týchto témach už tiež hovorili, ale hovorili sme vtedy aj o bilaterálnych vzťahoch EU-Kanada e Eh, chceme teda, aby aj tento summit eh, bol, eh, bol, bol taký praktický, praktického charakteru. Dúfame, že na tomto samite budeme môcť podporiť na najvyššej politickej úrovni toho, tomu, aby sme dosiahli čo možno najskôr kvalitné ambície, kvalitnú dohodu o hospodárskej obchodnej spolupráci. Dúfame teda, že tieto rokovania budú mm, podporené týmto Eh, že sa nám podarí eh, obchod takisto eh, trošku rozhýbať a takisto vo všeobecnosti aj hospodárske otázky. My, podobne ako Kanada, odmietame protekcionizmus, pokiaľ teda ide o tému medzinárodného obchodu. Dúfam, že týmto prispiejeme k úspechu kola rokovaní VTO z Dohy. Pokiaľ ide o tie recipročné víza, vízový režim, našim cieľom je jednoznačne dosiahnuť bezvízový styk s Kanadou pre všetkých európskych občanov. E, pokiaľ ide o našu spoluprácu v oblasti krizového manažmentu, tá utešenie mm, napreduje. E, napríklad e, je tomu tak v prípade Kanada, kde, Afganistanu, pardon, kde je naša spolupráca s Kanadou naozaj vzorná. To isté platí v prípade Haiti, tam je Kanada veľmi dôležitým hráčom a zo zjavných dôvodov teda tento bod bude tiež na našom programe. My chceme prepojiť krízový manažment s dlhodobejším rozvojom. To je tiež otázka, ktorú som spomínala 31. marca na New Yorkskej konferencii eh, o Haiti, kde eh, predsedali okrem Francúzska, Španielska, Brazílie aj EÚ eh, e a Kanada spoločne s komisárom Pibalksom a s pani Georgievou sme mohli spoločne ako komisári Ehm, eh, oznámiť v New Yorku, že eh, Európska únia prispieje sumou 1,2 eh, miliardy eur k rozvoju Haiti. Podobne ako Kanada aj my máme dlhodobý, dlhodobé odhodlanie pomôcť Haiti dostať sa z tejto situácie. Ďalšia otázka, klimatické zmeny. Tá bude tiež na samite spomenutá. Pokiaľ ide o situáciu po Kodaní, tá bude, mm, patrí medzi priority nášho samitu E, vo všeobecnosti podporujeme, e, alebo je tu podpora myšlienky, že spolupráca medzi EU a Kanadou by sa mala venovať e, najmä finančným mechanizmom a takisto aj podpore čistých mechanizmov pre tretie krajiny pokiaľ ide o oblasť alebo tému e, arktického, arktického regiónu, e, to je tiež veľmi dôležitý bod, pretože to je práve región, kde sa tie klimatické zmeny veľmi akutným spôsobom e, prejavujú, ovplyvňujú tam biodiverzitu, život ľudí, súš aj more a práve ochrana biodiverzity, ochrana prírody je veľmi dôležitou súčasťou našej arktickej politiky. Ak si spomínate nakoniec aj e, na moju prezentáciu tu ešte v marci, keďže aj Kanada má veľký záujem na tomto regióne, má e, podobné priority ako Európska únia. E, posledný bod, aktualizácia, modernizácia vzťahu EU-Kanada. Máme tu rámcovú dohodu EU e Kanada z roku 76, ktorá stále platí, ale e, ktorá už je trošku neaktuálna, zastaraná, pretože medzičasom už spolupracujeme v iných oblastiach, ako napríklad v oblasti vnútra, v oblasti spravodlivosti, v oblasti zahraničnej politiky a preto potrebujeme mať e, nový rámec, novú dohodu, aby sme dobre odzrkadlili novú súčasnú situáciu. Pracujeme na tom s Kanadou žijeme vo svete, kde sa e, veci stále menia, situácia sa stále mení a Kanada patrí v tomto e, premelivom svete medzi našich najlepších a najstabilnejších partnerov. Ďakujem. Ďakujem pekne pani e, Ashton. Ďalej vystupí pani poslankyňa Jegle, minúta 30. Vážený pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem. Vážená vysoká zástupkynia a podpredsednička pani baronka Ešten, vážení kolegovia. Veľmi pekne vám ďakujem, pani podpredsednička, za vaše úvodné slova, ktoré skutočne boli, um, sa týkali rozsiahlych za rozsiahlej rozmeru. A práve preto je veľmi dobre, že diskutujeme o e, týchto záležitostiach e, v parlamente, i keď, ako veľmi dobre viete, e, budeme musieť presunúť isté veci na máje. Kanada patrí od roku 1950 k najstarším partnerom EÚ. Európska únia a Kanada zdieľajú veľmi veľa spoločných hodnôt a skutočne nám ide o globálne zmeny a rozvoj Kanada bude hostiteľom najbližšieho zasadnutia G20. V nadväznosti na zmluvy medzi EÚ a Kanadou je veľmi dôležité, aby dobré vzťahy sa ďalej prehlbovali a posilňovali aj v rámci takýchto nasledujúcich zasadnutí. A práve preto sa môžeme pridať k vašim slovám v nadväznosti na hospodárstvo, na finančnú krízu zahraničnú politiku, um, spoločnú prácu uh, v rozvojových krajinách a v rámci uh, kola uh, rokovaní Doha koordinujeme s Kanadou isté veci. Problematika, pokiaľ ide o vízovú povinnosť Českej republiky, Bulharska a Rumunska, to by bolo potrebné pre Eh, diskutovať a vyriešiť na nasledovnom samite medzi EU a Kanadou. Eh, práve preto je v tejto súvislosti niečo, čo skutočne budeme veľmi vítať, ak sa ustanoví takáto pracovná skupina v nadväznosti na možnosti zrušenia vízovej povinnosti pre krajiny, ktoré sú krajinami EÚ a dúfame, že sa samozrejme predhlbí naša spolupráca s Kanadou v budúcnosti. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu angažovanosť. Veľmi pekne ďakujem. Pani Jegle, dávam slovo pánovi Johnovi Enču na dve a pol minúty. Nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Ako vysoká zástupkyňa pani Ešenová už povedala, Kanada je jedným z najstarších partnerov EÚ a summit, ktorý sa koná tohto roku, je mimoriadne dôležitý v nadväznosti na konsolidáciu tejto veľmi úzkej spolupráce ktorá e, zahrňa veľmi veľa rôznych oblastí, aj hospodárskú oblasť, aj vojenskú oblasť, bez, oblasť bezpečnosti a tak ďalej. Nová obchodná zmluva s Kanadou bola podpísaná, dúfame, že sa bude presadzovať. Pokiaľ ide o klimatický a ekonomický kontext, budeme musieť užšie spolupracovať v nadväznosti na identifikáciu alternatív, pokiaľ ide o tradičné zdroje energie. A to sú veci, ktoré by mali rešpektovať charakteristiky každého štátu. Budeme musieť využívať nízkouhlíkovú technológiu a súčasne musíme podporovať e, energetické, klimatické a e, spoluprácu v oblasti energii, e, klimatických zmien a výskumu, aj pokiaľ ide o Arktidu. Samozrejme, že hovorím aj o stabilizácii finančných a ekonomických trhov, hovorím o vedecko-technickej spolupráci a eh, o našej spolupráci s Kanadou v nadväznosti na IPCC. Toto sú témy, ktoré je potrebné prediskutovať taktickým, s istým taktom teda a naozaj brať do úvahy záujmy občanov oboch strán. Musíme zabezpečiť, vzájomné bilaterálne vzťahy. To je záujmom EÚ a dúfame, že Kanada odstráni isté požiadavky v nadväznosti na e, isté krajiny EÚ a tým pádom vlastne to bude rovnaké zaobchádzanie so všetkými e, občanmi EÚ. Samozrejme, že je potrebné, pokiaľ ide o medzinárodné zmluvy, aby sa Európsky parlament angažoval a aby bol zapojený do práce v nadväznosti na akýkoľvek takýto projekt. A preto by som chcel požiadať komisiu, aby efektívnym spôsobom komunikovala tieto záležitosti a oboznamovala s tým Európsky parlament. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dávam slovo pánovi Wolfovi Klincovi na jeden a pol minúty, vážené dámy a páni. A toto je dobre fungujúce partnerstvo, nie je len pokiaľ ide o hospodárskú oblasť, ale aj pokiaľ ide o otázky zahraničnej politiky, teraz myslím na Irán, Afganistan, Haiti a na ďalšie podobné prípady. Aj napriek tomu, Ehm, máme pred sebou ehm, isté výzvy, ehm, ktoré celkom určite budeme schopní zvládať, pretože je to veľmi úzka spolupráca a partnerstvo. Dovolte mi, aby som o niekoľkých veciach hovorila. V prvom rade samozrejme musíme patričným spôsobom regulovať finančný sektor. G20 veľmi veľa vecí slúbilo a ja som presvedčený, že je naozaj nutné, aby aj na samite G20 v Toronte pod kanadským vedením teraz skutočne tieto e, štáty, ktoré patria ku skupine G20, aj niečo urobia a nebudú len hovoriť o týchto veciach. Samozrejme, že klimatická politika je veľmi úzko prepojená s presadzovaním istých cieľov. A samozrejme, že dúfame, že pokiaľ ide o znižovanie emisí CO2, že budeme môcť samozrejme prispieť k novým normám a štandardom. A samozrejme, že ciele e, sú podobné a dva boli by som mal ešte spomenúť, pokiaľ ide o to, že trošičku v podstate v týchto veciach nesúhlasíme. V prvom rade, pokiaľ ide o vízovú povinnosť a myslím si, že ste už sa rozprávali e, s najvyššími predstaviteľmi Kanady a takisto je veľmi dôležité, aby sa s etnickými menšinami z EÚ zaobchádzalo rovnakým spôsobom ako s ostatnými. A takisto pokiaľ ide o záznamy o cestujúcich, e, isté faktory sú už platia, ale potrebujeme novú právnu e, bázu, nový právny základ a tento právny základ skutočne musí potom e, konštatovať, že to, čo považujeme za e, práva občanov, že jednoducho všetky informácie, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa Um, údajov o narodení, o bankových kartách a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré sa jednoducho nemôžu len tak e, odovzdávať, pretože sa môžu tieto veci veľmi ľahko zneužívať. A toto sú záležitosti, ktoré by sme mali presadzovať a naozaj sledovať záujmy našich občanov. Veľmi pekne ďakujeme. Pán Klinc, teraz dávam slovo pánovi Reinhardovi Butikoferovi na dve minúty. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsednička, Kanada je pre veľmi dobrým priateľom. Je to veľmi dôležitý partner, je to veľmi dôležitý uh, svetový aktér a Kanada je uh, naozaj uh, zrelou demokraciou, z ktorej, od ktorej sa toho môžeme veľmi veľa učiť. Ale práve teraz a už veľmi dlho v podstate uh, sa neprejednávalo takéto uznesenie týkajúce sa Kanady v tomto parlamente. A preto si naozaj myslím, že by sme sa mali naozaj ďaleko vážnejšie zaoberať našimi e, a kanadskými vzťahmi oveľa hlbšie, ako to robí to, tento návrh uznesenia. Mne je to skutočne trápne. Trápne mi je to, že skutočne sa tu hovorí o mnohých e, spoločných výsledkoch, ktoré sme dosiahli, ale tieto veci sa tam vôbec vlastne nespomínajú. Ochrana Arktídy, e, isté štandardy. Um, Arktida je tam spomínaná len um, okrajovo a Švédsko, Island a tak ďalej a ostatné krajiny e, sa nezúčastňujú e, Kanada nechcela, aby sa zúčastnili tohto rokovania a to sa zamlčiava. To je naozaj trapné a že sa o týchto problémoch nehovorí aj o tzv. tuniakoch e, modroplutvých a o tom, že by sa mal zakázať um, lov na tuleňov. Nechceme samozrejme z Kanadu provokovať, ale ja si naozaj myslím, že je dôležité o týchto veciach uh, dôkladne diskutovať, pretože je nezodpovedné v podstate uh, isté problémy jednoducho zamočiavať. Kanada e, pozitívnu úlohu zohrávala v Kodani. A problém, pokiaľ ide o vízovú povinnosť, hlavne e, v nadväznosti na Českú republiku a Rómov z Českej republiky, toto sú veci, ktoré by sme mali zabrániť. Samozrejme, že by sme mali v dobrom priateľstve spolupracovať, ale tie ťažkosti by sme nemali zahmlievať, pretože to nikomu neposlúži a práve preto moja politická skupina skutočne sa bude zasadzovať za to, keď budeme hlasovať, aby v podstate problém a, a ochrany zvierat a bytunkov sa vlastne prejednal. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam slovo Filipovi Bradvodovi na dve minúty. Vážený pán predseda, ako predseda delegácie na vzťahy s Kanadou, naozaj vítam toto uznesenie a to je E, e, prvá vec pred samitom EU-Kanada. Kanada je najstarším partnerom EÚ e a posilniť naše transatlantické vzťahy je naozaj prioritou pre obidve strany. Tak ako povedala baronka Aštonová, približujeme sa k úplnej dohode o hospodárskom partnerstve Eh, čo je aj eh, súvisí s vzťahmi EÚ tretie krajiny. Dúfam, že komisia bude informovať poslancov, hlavne medziparlamentnú delegáciu a výbor pre zahraničný obchod eh, o štádiách tejto diskusie. Je to stručné a zaoberá sa to iba cieľmi samitu. Uznesenie eh, má pozitívny tón aj vo vzťahu s budúcimi uzneseniami a svedčí o tom, že parlamentu záleží na vzťahoch s najstarším obchodným partnerom. Môžeme eh, to využiť na to, aby sme zlepšili meno nielen tohto parlamentu, ale aby sme to využili aj pri ďalších rozhovoroch a rokovaniach s tretimi krajinami. Ďakujem pekne, pán Bradburn. A teraz dostáva slovo pán Joe Higgins na dve a pol minúty. Pán predseda, nebolo žiadne hodnotenie sociálnych, environmentálnych a hospodárskych dopadov hospodárskej e, dohody medzi EÚ a Kanadou. Kanadská únia verejných zamestnancov e, z oblasti ako zdravie, vzdelávanie, Ehm, doprava a tak ďalej ehm, je znepokojená ehm, s dopadmi takejto dohody. Potom aj ďalšie združenie zamestnancov z oblasti verejnej a súkromnej si taktiež robí obavy Všetci títo pracovníci si robia e, starosti, pretože sa obávajú, že takáto dohoda sa bude, dohoda sa bude implementovať hlavne v prospech veľkých podnikov v EÚ a v Kanade a nebude to v záujme e, pracujúcich alebo v záujme sociálnej spravodlivosti. To, čo e, európske a kanadské nadnárodné podniky chcú dosiahnuť, je vlastne maximalizácia ziskov to je jasné. Táto dohoda e, vlastne bude podporovať e, privatizáciu v oblasti dopravy, dodávok vody a elektriny a to by bolo veľmi e, negatívne pre miestnych pracovníkov. Mm. A E, bolo by to podobné situácii v Európe, pretože tu komisia e, vlastne e, stojí na strane takýchto podnikov. Napríklad komisia predvolala predsud Luxembursko, pretože migrujúci pracovníci chceli rovnaké práva ako Luxemburskí. Niektoré európske nadnárodné podniky e, narúšajú situáciu napríklad v Bolívii v oblasti dodávok vody. Ja dúfam, že v Kanade sú pripravení na e, ochranu svojich takýchto kľúčových odvetví, musia byť obozretní. Aj e, odbory v Európe sú znepokojení, takže ja vyzývam e, odbory v Kanade aj v EÚ, aby e, obhajovali a ochraňovali e, takéto verejné služby a aby bojovali proti jednoduchej maximalizácii súkromných ziskov. Takže naozaj e, treba myslieť na bežných občanov a ochraňovať ich záujmy. Ďakujem pekne, pán Higgins. Teraz slovo má pani Anna Rozbach godt samarbejde. derfor er det naturligt at vi søger at øge den frie handel men ja si myslím, že je normálne, že sa snažíme v podstate o isté veci a neviem, že či je táto metóda najlepšia. Um, aparát e je možno, že trošku ťažkopádny zvládnuť túto úlohu. Kanada mala e, zmluvu s EU, ale súčasne Kanada dnes nechce chce e, dovoliť, aby sa naďalej zabíjali títo tulení, ktorí naozaj e, v podstate sa tým porušujú všetky e, práva. Pokiaľ ide o západnú prieplav alebo pasáž, je to skutočne možnosť, ktorá nám umožňuje šetriť peniaze a môžeme povedať, že tieto tankery by nemali voľne prechádzať, ale musíme naozaj chrániť takýmto spôsobom novo otvorené more. Ďakujeme pekne, pani Rozbach. Teraz pán Andreas Nolcer. E, vážená pani predsedníčka, e, nebolo už dostatočne e, nepríjemné to, že sa informácie odovzdávali a Kanada v rámci CETA a ACTA bude v podstate odovzdávať e, isté údaje e, USA. My si myslíme, že pokiaľ ide o túto obchodnú dohodu o boji proti falšovaniu akta, že tá si vynúcuje istú e, reštrukturalizáciu. Musíme isté miestne okolnosti brať do úvahy. Samozrejme, že je to rozumné, podpísať eh, takéto zmluvy a hlavne zabrániť korupcii a v rámci voľného obchodu. A samozrejme, že tu nie ide o to, že by sme chceli nejakým spôsobom zasahovať do práv eh, podnikateľov, ale ide tu vlastne o to, že nám ide o isté nadnárodné eh, monopóly a koncerny. Pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode, samozrejme, že oni eh, môžu tvrdiť, že je to v ich neprospech a pravdepodobne sa EÚ v podstate nepoučila z, eh, patričnej, z tejto krízy, v ktorej eh, sa nachádzame a toto je cesta v podstate, ako ďalej pokračovať a mali by sme bojovať proti monopolom a Kanada si myslím, že v tomto e, zohráva patričnú úlohu. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz dávam slovo pánovi Fredovi. 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Poprvé, podobne ako kolegovia, ja by som chcel povedať, že summit EU-Kanada je veľmi dôležitou príležitosťou, kedy môžeme prehlbiť partnerstvo, ktoré s touto skvelou a veľkou demokraciou máme. Naše vzťahy sú pre EÚ veľmi dôležité, keďže Kanada má rovnaké hodnoty ako my, spolupracuje s nami už e, dlhodobo. Zároveň by som chcel pripomenúť e, vyhlásenie z posledného samitu EU Kanada, ktorý sa uskutočnil v Prahe v maji 2009. Tam sme povedali, že spoločným cieľom EU e a Kanady je e, prehlbiť e, voľný pohyb osôb medzi EU a Kanadou, aby bola, aby bol zabezpečený bezvizový styk s Kanadou pre všetkých občanov EÚ, ale odvtedy prešiel rok a bohužiaľ musíme povedať, že tento cieľ splnený nebol. E, občania Rumunska a Bulharska naďalej potrebujú na cestu e, do Kanady víza. A navyše tieto víza boli znovu zavedené pre občanov Českej republiky. E, je tu teda istý problém, pokiaľ ide naše vzájomné vzťahy, pretože všetky členské štáty zrušili vízovú povinnosť pre občanov Kanady, čiže máme tu aj istý problém koherentnosti, pretože na jednej strane Kanada zrušila vízovú povinnosť pre Chorvátsko, čo je E, iba kandidátska krajina EÚ, ale e, ponechala, vízo, ponechala povinnosť pre niektoré členské štáty, už existujúce členské štáty EÚ. Tento summit by teda mal e, v tejto veci dosiahnuť pokrok a odstrániť vízovú povinnosť pre všetkých občanov EÚ. Potrebujem konkrétne opatrenia, preto aby tento bod bol jednou z priorit tohto samitu, pretože iba nejaké vyhlásenia o princípoch nám už nestačia. Tieto opatrenia sú nespravodlivé najmä pre občanov napríklad mojej krajiny, čo je e, členský štát, ktorý urobil, e, dosiahol veľký pokrok, odkedy e, je členom mm, EÚ. Ďakujem pekne, pán Preda. Ďalej jedna minúta, pán poslanec Leichtfried. Grazie, signore presidente. Ich frage mich, warum habe ich immer das Gefühl... Ďakujem vám, predseda. Pýtam sa sám seba, prečo mám vždy taký pocit, komisiu musím že, že vlastne e, podozrievam e, komisiu e, z toho, že nerobí všetko čistia. je to tak aj v otázke zmluvy s Kanadou. Chcel by som sa pridať k tým kolegom, ktorí hovorili o tom, že e, v nadväznosti na toto podozrenie, a hlavne pokiaľ ide o to, o čom hovoril pán kolega Higgins, že má, myslím, absolútne pravdu. Samozrejme, že takéto rokovania o obchode sú na, samozrejme veľmi rozumnou vecou, ak naozaj slúžia v prospech oboch strán a nie vtedy, ak vlastne slúžia len záujmom jednotlivých nadnárodných obrovských firiem. A ja si myslím, že také veci ako je zdravie, e, vzdelávanie, e, verejná bezpečnosť e, to sú veci, ktoré sú mimoriadne dôležité a odrazu sa to má regulovať a privatizovať a potom mám naozaj podozrenie, že toto v podstate povedie k výhodám len niekoľkých ľudí a k škode ktorú utrpia veľmi mnohí. A ja si naozaj myslím, že by sme nemali takúto dohodu e, podpísať za EÚ. Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, keď hovoríme s takým starým partnerom, akým je pre nás Kanada, musí sa hovoriť aj o veciach, ktoré nie sú príjemné. A teraz e, nehovorím len o rozhovoroch, ale pokiaľ ide o e, Kanadu, tak v podstate ide aj o roponosné piesky pretože musíme nájsť jednoducho riešenie, ako eh, riešiť túto situáciu, aby skutočne takéto vzájomné eh, záujmy neboli vlastne zneužívané a neškodili zvieratá. Ďakujem vám, dávam slovo pánovi Marineskovi. Ďakujem pekne. E, kolega Sebastian Bodu tu e, dnes s nami nie je v Štrasburgu, takže si dovolím vystúpiť v jeho mene. E, v súčasnosti 39 miliónov občanov EÚ nemôže cestovať do Kanady bez víz, z toho vyše 22 miliónov sú rumúnsky občania. Skutočnosť, že Kanada a USA naďalej trvajú na vízovej povinnosti pre občanov EÚ, vytvára de facto dve úrovne európskych občanov, ale my potrebujeme mať jednotný e, prístup k tomuto problému. Predseda komisie Barroso na poslednom samite trval, že tento problém sa vyrieši a takýto prístup by sme mali, by e, sme mali mať aj naďalej my sme od roku 2004 v Rumunsku e, znížili počet zamietnutých žiadostí o víza zo 16 na 5 Okolo 200 tisíc Rumunov už dnes e, oficiálnym spôsobom legálne e, žije e, v Kanade. E, a neviem pochopiť, prečo v roku 2009 Kanada zrušila e, vízovú povinnosť pre kandidátskú krajinu, keď ešte e, keď v prípade danej krajiny veľa um, ľudí žije uh, v Kanade. Myslím si, že aj v prípade Českej republiky uh, platí, že ich občania by mali mať uh, možnosť cestovať do Kanady bez víz. Je to otázka, ktorá sa dostala na program summitu na základe žiadosti Európskeho parlamentu. Stanovisko EU z oktobra 2009 musíme potvrdiť musíme e, uplatniť e, doložku solidarity, pokiaľ tento problém do roku alebo do konca roku 2010 nebude vyriešený. E, pani podpredsednička Aštonová, odstranenie výzovej povinnosti pre členský štát EÚ by vo vašej kariére bol veľkým, úspe- bol veľkým úspechom a držím vám v tejto veci e, palce. Ďakujem pekne, pán Marinesku. Ďalej vystupí pán Kryton. Arsenis, minúta 30, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán e, predsedajúci, Kanada je jedným z najstarších e, spojencov a priateľov Európskej únie už od roku 1959 dokonca, ale e, vždy sme zdieľali aj naše hodnoty a preto treba povedať, že Kanada patrí aj do prvej desiatky e, najviac znečistujúcich krajín e, na svete. Hoci podpísala Kyoto, verejne potom vyhlásila, že svoje povinnosti z neho vyplývajúce nebude splňať a emisie v Kanade dokonca odvtedy stúpli a dôvodom, hlavným dôvodom je práve ťažba tých e, roponosných e, pieskov, keďže nedochádza k tejto ťažbe konvenčným, e, ale takýmto skôr netradičným spôsobom. Tým pádom sa e, je potrebné aj použiť viac vodu a tým pádom e, dochádza k veľkému poškodzovaniu biodiverzity. E, zároveň tým dochádza aj k ničeniu ehm, lesov, kanadských lesov, ktoré ehm, sú dôležitými, dôležitými povedzme, plúcami ehm, na našej e, planete. V Kanade e, sa používa na environmentálne účely um, oveľa menej zdrojov ako v iných krajinách. My iba chceme od Kanady to, aby uh, splňala tie medzinárodné dohody, ktoré spoločne s nami podpísala. Uh, to by mal byť základ ďalšej spolupráce. Ďakujem pekne, pán Arsenis. Ďalej vystúpi pán poslanec Miroslav Mikolašik. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda vážená pani vysoká predstaviteľka barónka ashton kolegovia kolegyne kanada je od roku one thousand nine hundred and fifty nine jedným z najbližších a najstabilnejších partnerov európskej únie. veľmi ma teší že počas pôsobenia súčasnej pravicovej vlády sa podarilo zlepšiť ekonomickú situáciu v kanade čo sa nedarilo počas predošlých volebných období v tejto krajine posilnenie hospodárskeho stavu a kanadského dolára ktoré vedú k zvýšeniu blahobytu kanadských občanov vysiela aj pozitívny signál do zahraničia a vytvára priaznivé podmienky na rozvoj nielen politickej ale najmä ekonomickej spolupráce. verím že samit európska únia kanada v bruseli prinesie konkrétny pokrok v jednaniach o komplexnom dohovore o hospodárskom partnerstve kanada predstavuje jedenásteho najsilnejšieho obchodného partnera s európskou úniou čo predstavuje až one seven celkového zahraničného obchodu únie a európska únia je druhým najväčším investorom v kanade a zase na druhej strane kanada je štvrtým najväčším investorom v eú. už v roku two thousand and eight celkový objem tovaru dosahoval takmer fifty miliárd eur a twenty eight miliárd v oblasti služieb. liberalizácia obchodu s tovarom a službami medzi eú a kanadou a rozšírený prístup na trh umožnia oživiť a prehĺbiť bilaterálny obchod čo bude určite významným prínosom pre hospodárstvo európskej únie aj kanady. ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ďalej vystúpi Jan Bržezina. Vážený pane predsedajúci, pán... Um, vážený pán predsedajúca, eh, pán predsedajúci, eh, vážená pani eh, Báronka, spoločná vízová politika Európskej únie stojí pred veľkou výzvou v podobe už 10 mesiacov trvajúcej vízovej povinnosti pre občanov Českej republiky na území Kanady Kanada svojim jednostranným opatrením vo vzťahu k Českej republike navyše úplne nepriateľne obišla orgány Európskej únie, e, kam spadá práve spoločná výzva politika práva občanov členského štátu a spolu s nimi aj prestíž európskych inštitúcií, ktoré ju garantujú, sa tým pádom ocitli v ohrození. Bezprecedentný postup kanadskej vlády voči členskému štátu únie vystavuje celú Európsku úniu testu súdržnosti. Občania Českej republiky spoliehajú, sa spoliehajú na to, že Európska komisia sa rozhodným spôsobom chopí úlohy e, obhajcu občanov členského štátu a e, teda zájmov týchto občanov a to bude skvelá príležitosť práve na najbližšom samite EU Kana, kde by e, mala otázka výzbyť jednou z priorít na, na programe. Teší ma, že v oktobri 2009 Európska komisia prijala správu, kde požiadala Kanadu o otvorenie vízového pracoviska v Prahe a takisto aby Kanada dala istý časový harmonogram zrušenia vízovej povinnosti. Prvá podmienka zo strany Kanady už bola splnená, ale tá druhá ešte nie a preto by Európska komisia ani rada by nemali byť spokojné s doterajším vývojom. Nesmieme polaviť našom tlaku na Kanadu, práve naopak treba ešte viac pritlačiť. V tejto súvislosti vyzývam Európsku komisiu, aby sa jasne prihlásila k svojmu záväzku prípade nedostatočného pokroku navrhnúť aj protiopatrenia v podobe zavedenia e, vízovej povinnosti pre kanadských úradníkov a diplomatov. Som presvedčený, že prešlapovanie na meste sa musí skončiť. Českí občania od orgánov Európskej únie neočakávajú iba nejaké plané prísľuby a nejaké hovorím, že už to bude lepšie, ale konkrétne opatrenia, ktoré e, smerujú e, k dosiahnutiu cieľa. Myslím si, že teda úloha e, čaká na Európsku komisiu a najmä na predsedu Barosa, ktorý bude hlavným partnerom kanadského premiéra na samite. Pokiaľ nezačneme my vo vzťahu ku kanadskej vláde vystupovať sebavedomým a razantným spôsobom, všetky naše snahy sa minú účinkom a výsledkom bude iba to, že dôvera českých občanov voči európskym inštitúciám utrpí e, vážne trhly a potom o európskej solidarite im môžeme hovoriť, čo len chceme. Ďakujem. Now is for uh, Mr. Karas. Ďakujem pekne, pán Karas. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsednička, vážené dámy a páni, ako člen e, e delegácie EÚ a Kanada by som chcel počiarknúť, že Kanada a EÚ zdieľajú spoločné hodnoty našimi spoločnými hodnotami. A to, naše spoločné hodnoty sú vlastne základom a tento spoločný základ by sme naozaj mali silnejšie využívať a patričným spôsobom stanovovať isté globálne rámce. Pokiaľ ide o historické podmienky, pokiaľ ide o to, že sa zasadzovali za chartu OSN, to sú všetko vlastne základy nášho partnerstva. Mali by sme preto vo všetkých oblastiach túto spoluprácu posilňovať, hlavne na politickej úrovni. A poprvýkrát v podstate budeme eh, diskutovať o týchto otázkach v rámci novej Lisabonskej zmluvy. Transparentnosť eh, je eh, požiadavkou v nadväznosti na úspešné uzavretie takejto bilaterálnej e, zmluvy. A e, nie je pochybnosti o tom, že sú isté e, body, ktoré sú skutočne závažné a ktoré nám vadia, pretože pokiaľ ide o vízovú povinnosť v nadväznosti na ehm, Českú republiku a Rumunsko a tak ďalej, Ehm, musíme ehm, proti tomuto bojovať. A takisto máme za cieľ, že v nadväznosti na túto zmluvu medzi EÚ a Kanadou by sme mali ehm, vytvoriť širší priestor pre seba vzájomne. A to sa nie vzťahuje len na hospodárskú spoluprácu, ale v podstate by to mal byť aspoň nejaký signál, ktorý by jasne hovoril proti protekcionizmu a je to veľmi dôležitý e, signál, pretože práve e, pokiaľ ide o takýto summit, ktorý sa bude konať e, medzi EÚ a Kanadou. Vtedy by sme mali o tom hovoriť, pretože nám, pre nás je americký kontinent veľmi dôležitý a mali by sme vzájomne pocitovať voči sebe istú zodpovednosť. Veľmi pekne ďakujeme, pán Karas. Teraz dávam slovo pani Rojtovej. Veľmi pekne ďakujem. Vážená pani vysoká predstaviteľka, dovolujem si vás upozorniť na to, že achilovou petou úspešnej ratifikácie zmluvy EÚ s Kanadou sú jednostranné víza pre Česko, Rumunsko a Bulharsko. Toto samozrejme vytvára nepripustné eh, druhoradé občianstvo v EÚ a práve preto si myslím, že poslanci budú mať eh, právo eh, blokovať ratifikáciu, pokiaľ Kanada nesľubí to, čo slúbila. To znamená, že sprísni svoju azylovú politiku, ktorá má byť podmienkou pre zrušenie vízovej povinnosti. Pani Eštonová, môžete mi povedať, či ste Kanadu upozornili na to, že nie je únosné, aby plánovala eh, sprísnenie svojho štedrého a lákavého azylového zákona až do roku 2013, ale že toto je potrebné zmeniť čo najskôr, hlavne zohľadňujúc spoločné hodnoty a dobré hospodárske vzťahy z EÚ. A podmienky e, takéto spolupráce by mala e, obsahovať nová e, hospodárska zmluva. Vážená pani podpredsednička, Myslíte si, že sa vám podarí dosiahnuť zrušenie výspred podpisom zmluvy s Kanadou a prípadne odložiť tento summit? ste si uvedom, uvedomujete si, že čo to môže znamenať, ak eh, takáto výzva eh, povinnosť zostane, pretože to znamená vlastne, Ehm, nerovnaké zaobchádzanie s tromi štátmi EÚ. Vám sa chcem poďakovať za návrh spoločného uznesenia, pretože tam sa jasne apeluje na zmenu kanadského azylového systému a zmenu vízovej povinnosti pre takmer 50 miliónov európskych občanov. Ďakujem vám za pozornosť a ďakujem vám takisto za odpoveď. Vážená pani Rojtová, ďakujeme. Teraz prejdeme na Catch the Eye a dávam slovo pánovi Sergiovi Silvestrisovi. Ďakujem pekne. Myslím, že táto rozprava e, môžu, môže iba posilniť vašu činnosť pred majovým summitom. Nie je e, pochyb o e, význame vzťahu s Kanadou, o našom partnerstve, o spoločných hodnotách je to veľká demokratická krajina, s ktorou musíme mať naozaj e, strategické vzťahy, ale chcel by som sa vrátiť k niektorým otázkam, ktoré tu už odzneli aj k mandátu, ktorý, sme vám, ktorý vám dáme. Myslím, že e, o všetkých týchto otázkach treba hovoriť, snažiť sa ich vyriešiť počas toho samitu. Treba e, zdôrazňovať e, zásadu reciprocity, voľný pohyb na jednej aj na druhej strane. Nie som ani Čech, ani Rumun, ani Bulhár, ale ako európsky občan mám naozaj pocit, že moje práva sú pošliapavané. Ak by som e, nemohol e, voľne cestovať do e, Kanady. Áno, viem, že hovorím príliš rýchlo, pán predseda Takže chcem povedať, že naopak to platí. Kanadiania môžu voľne cestovať do všetkých európskych krajín. Potom zabíva, zabíjanie e, túleňov, vždy vyroníme slzu, e, sú reportáže v televízii, e, je to naozaj e, krutá činnosť, e, dramatická, takýto lov. A myslím, že tu na pôde parlamentu máme e, možnosť sa voľne vyjadriť a treba od citov prejsť k činom vzťahy s veľkou demokratickou krajinou, ako je Kanada. To by nám malo, tie by nám mali umožniť hovoriť aj o problémoch a hovoriť o moratóriách. Takže ďakujeme pani Eštonová aj za to, čo spravíte v májovom samite a ďakujeme vopred už aj za správu. Ďakujem Ďakujem pekne, pán Silvestris. Teraz pani Olga Senalová. Ďakujem pekne. Vážená podpredsednička, vážení kolegovia, pred e, samitom EU-Kanada dovolte, aby som pripomenula základný princíp, na ktorom stojí EU. Ide o princíp solidarity. solidarity táto hodnota, ak EÚ chce e, byť dôveryhodná pre svojich občanov, tak e, by mala byť rešpektovaná aj vo vzťahu e, porušenia práv jednej členskej krajiny. Kanada zaviedla vízovú povinnosť voči občanom Českej republiky na žiadosť Českej republiky. Táto otázka vízových vzťahov bola zaradená ako riadny bod na poslednej rade pre vnútro a spravodlivosť. Vyjadrilo sa aj Rumunsko, aj Bulharsko, aj Maďarsko a Slovensko a jednoznačne španielské predsedníctvo. Solidaritu eh, prehlasila aj komisia, ale ani po eh, práci expertných skupín nie je v dohľade konkrétne riešenie. Čas plinie a nepracuje v prospech EÚ a jej občanov. Pre euroobčanov z Českej republiky je eh, čakanie na nový azylový kanadský zákon, na odstranenie E, takýchto obmedzení až v roku 2013 ťažko priateľné. Preto očakávajú od EÚ skutočnú pomoc. Hovoríme často o nedostatočnej dôvere občanov v inštitúcie EÚ a e, musíme to vidieť aj v takomto prístupe, pretože sa to naozaj nedá nazvať solidaritou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Sehnalová. Teraz pán Davis. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že vysoká predstaviteľka zablahoželá Kanadianom k ich diplomatickým zručnostiam, pretože sa od nich môžeme niečo poučiť. Na nedávnej konferencii ohrozených druhov hovorili o Japon- s japonskými e, kolegami, aby e, porazili náš zákaz obchodovania s tu nejakom modroplutvým. A videli sme to aj v Kodani, pozícia EÚ nebola jasná, dlho sme hovorili e, medzi sebou a nie s ostatnými, a to deň po dni. A mm, nakoniec sme boli porazení. Kanadiania spolu s Japoncami e, už mesiace predtým e, kontaktovali priateľov a snažili sa niektorých ovplyvniť a získať ten počet hlasov, ktorý potrebovali. A my sme nakoniec vyzerali nekonzistentne, nezorganizovane a slabo Komisár pre životné prostredie povedal, že sa to už nemôže stať, že sa to musí zmeniť, ale konferencie takéhoto typu sa neustále e, organizujú na celom e, svete a my naozaj musíme zvládať diplomatické zručnosti, musíme využiť naše zdroje účinne a musíme e, naozaj mm, si podrezávať konár, na ktorom sedíme. Ďakujem pekne, pán Davis. Teraz pán Obermeier. Chcel by som eh, naozaj eh, poukázať na veľmi ťažký problém v nadväznosti na nemateriálny tovar. Podľa eh, hlasu kanadského profesora, ktorý je špecialistom, by mal prísť vlastne ku kompletnej revízii v nadväznosti na práva duševného vlastníctva a autorské práva. Samozrejme, že by to malo byť obmedzené a aj ten intelektuálny kapitál v podstate, ktorý stojí k dispozícii a ktorý je k dispozícii, by mal byť istým spôsobom obmedzovaný. A, a samozrejme, že pokiaľ ide o autorské práva, tie sú mimoriadne dôležité, pretože mne sa zdá, že hlavne pokiaľ ide o to, čo sa e, šíri internetom, tam prichádza k množstvu porušovaní a internet vlastne spôsobuje to, že je to vlastne nemožné, e, aby sa vlastne e, zakázalo e, nejaké cezhraničné používanie istých výsledkov práce. Musíme nájsť nejakú strednú cestu. Je to na jednej strane ochrana nemateriálnych hodnôt, ale nemôžeme samozrejme celkom zakázať internet a takisto takisto si musíme uvedomiť, že Kanada samozrejme má iný e, systém legislatívy a ja dúfam, že nájdeme správnu cestu. Ďakujeme, pán Obermajer. Teraz dávam slovo pánovi Rubikovi. Ďakujem, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážené dámy a páni. Som presvedčený, že najdôležitejšie je to, aby sme sa zasadovali za malé a stredne veľké podniky, hlavne pokiaľ ide o hospodárskú krízu, pretože oni predstavujú dve tretiny zamestnanosti a 80 daňových odvodov. A preto je mimoriadne dôležité, aby a, sa takéto e, verejné snahy v podstate e, sústredovali na to, aby e, bolo možné pre tieto malé a stredne veľké podniky sa zúčastňovať aj na veľkých verejných súťažiach. A práve preto tzv. trade facilitation, pokiaľ ide o túto zmluvu, ktorá je tam zapracovaná, je mimoriadne dôležitá. Pokiaľ ide o VTO, existujú isté základy, pokiaľ ide o e, jednotlivé kola rokovaní v Dohe a toto by sme mali zohľadňovať aj pri týchto e, rokovaniach v nadväznosti na e, voľný obchod. Veľmi pekne ďakujem a teraz dávam slovo pani Silváne Dikau. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, Letecká doprava je základne dôležitá na to, aby e, sa EÚ a Kanada dostávali k sebe bližšie, pretože takýmto spôsobom sa uľahčuje preprava tovaru a ľudí. Samozrejme, že dohoda o leteckej doprave, ktorá e, bola podpísaná v decembri 2009 a dohoda medzi EÚ a Kanadou, ktorá bola tiež podpísaná v roku 2009 a ktorá sa týka um, civilného letectva, a ochrany. Samozrejme, že toto sú provizní dočasne podpísané eh, dohody, pretože zatiaľ neboli ratifikované. Tá druhá eh, dohoda sa nebude uplatňovať eh, dočasne. Rada tvrdila EP, že toto je návrh. Pokiaľ ide o leteckú dopravu a jej dôležitosť na našu spoluprácu, chcem sa vás opýtať, pani podpredsednička, kedy tieto dve dohody vstúpia do platnosti a účinnosti, pokiaľ ide o leteckú dopravu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A teraz dávam slovo pani Fione Al. Kanada je našim blízkym spojencom, ale keď to je potrebné, keď je to potrebné, mali by sme byť kritickým priateľom. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, tam Kanada nemala veľmi dobré výsledky a počas kodánskych rokovaní bola skôr tak, Kodán skôr tak obštrukcionistický, ako aj pán um, ehm, Arsený spomenul. Je tam tá dôležitá otázka roponostných pieskov, ktorých ťažba si vyžaduje Ehm, veľa zdrojov a preto ehm, viac nečistuje životné prostredie. Momentálne sa Kanada snaží, aby komisia ehm, oslabila svoj prístup, pokiaľ ide o meranie uhlíku v smernici o, kvalitách, o kvalite palív. Chcem sa teraz spýtať, či na samite bude spomenutá aj táto téma roponosných pieskov. Ďakujem. All na... Ďakujem pekne pani Hall. Ďalej e, pani baronka Ashton. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že táto výmena, výmena názorov bola veľmi užitočná, veľmi zaujímavá. E, jednotliví poslanci spomenuli mnohé rozmanité témy a e, ja E, zabezpečím to, že predseda komisie aj predseda rady, ktorí budú na čele vlastne delegácie EU pri tom samite, aby bol, si uvedomovali, že tieto témy vy e, považujete za priority. Dali ste mi e, viaceré informácie, nie e, ku všetkým som mal predbežné e, nejaké ďalšie informácie, ne, o ktorých som vedel, napríklad to bola tá letecká doprava. Ale pokiaľ ide o tie hlavné témy, myslím si, že vo všeobecnosti tu zaznelo, že náš e, vzťah s Kanadou je dôležitý a možno, že mm, ak sme trochu frustrovaní z niektorých vecí, tak je to práve preto, že si uvedomujeme, že Kanada je pre nás dôležitým partnerom. A najmä e, sa to týka tých e, poslancov, ktorí sú z krajín, kde, kde sú tie vízové problémy a je to určite porozumiteľ, pochopiteľné. E, začnem ale niekde inde, to je otázka obchodu, o tom ste viacerí hovorili. Myslím si, že je správne, aby my sme e, hovorili o dosiahnutí ambicioznej e, dohody v oblasti obchodu. Nebude to jednoduché, pretože som od začiatku, keď sa spustili tieto rokovania, si uvedomovala, že nebudú tie rokovania jednoduché, ale treba, aby sme boli jedni a druhý ambiciozni. Jedným príkladom sú práva duševného vlastníctva, kde sa ja eh, chcem zabezpečiť, aby aj Kanada mala eh, v tejto oblasti dobrý režim. Viem, že sa tomu venujú a viem, že doteraz tie rokovania boli pozitívne, boli konštruktívne a že eh, koná sa v tejto oblasti rýchlo. Samozrejme, treba informovať dané výbory a treba zabezpečiť aj to, že aj na kanadskej strane ľudia o tom, tí dôležití ľudia o tom budú informovaní. Európsky parlament takisto zohrá svoju úlohu, keďže buď odsúhlasí alebo neodsúhlasí tú dohodu, keď bude v konečnom sledku navrhnuté. Takže aj parlament tu má dôležitú, dôležitú úlohu. Dodala by som k tomu dve veci. Dobrá dohoda o obchode je na prospech našich občanov. Našou úlohou je zabezpečiť, že spotrebitelia budú mať e, lepší výber, že pracovníci budú mať lepšie príležitosti a že všetky naše E, dohody, obchodné dohody budú e, mm, otvárať nové príležitosti v rámci celej EÚ. Pokiaľ ide o tie malé stredné podniky, súhlasím, že to je vážna téma. A jedna taká zaujímavá štatistika, ktorú si mm, pamätám, je, že 8% e, našich malých stredných podnikov má, že iba 8% vlastne obchoduje so zahraničím a iba 3% mimo EÚ ja si myslím, že to sú veľmi nízke čísla, že treba eh, to eh, zmeniť, treba to výrazne zvýšiť a možno, že eh, práve tu máme dobrú príležitosť práve pre takéto niečo, aby aj malostredné podniky z toho ťažili. Spomínali ste Arktídu, o tom sme takisto v poslednom čase tu v parlamente hovorili beriem, že to je e, dôležitá téma, pretože je e, prepojená aj s inou témou mm, a to sú klimatické e, zmeny. My to vnímame tak, že Kanada patrí medzi tie krajiny, ktoré pri kodanských rokovaniach sa nedostali tak ďaleko, ako by sa mohli alebo boli mohli dostať. Môžeme hovoriť o tom, prečo a tak ďalej, ale je zaujímavé, že vláda, e, kanadská vláda e, v marci povedala, že podporuje dohodu e, z Kodania. A to je určite pozitívny signál. My v rámci tohto signálu chceme povzbudiť Kanadu, aby bola ambiciozná, aby zvýšila svoj mitigačný cieľ do roku 2020, ale medzinárodný uhlíkový trh je, vydáva jasné signály smerom k presunu, k nízkouhlíkovému hospodárstvu. My chceme práve týmto dôležitým otázkam sa venovať, e, investície, zelené technológie, e, výskum a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré prispejú k boju proti klimatickým zmenám. A potom e, posledná téma, ktorú som si tak zapísala, to, je tá, to sú tie víza. To je samozrejme vážna vec. Máme tu poslancov z tých tra, teda, troch členských štátov, ktorých sa to najviac týka. Um, tej práce v tejto veci ešte bude treba vykonať veľa. Hovorili sme o tom s Kanadou, sú to známe veci pre Kanadu, ehm, z toho vyplývajú úlohy, pokiaľ ide legislatívu ich vlastnú do budúcna. Ale máte pravdu, ehm, keď túto otázku spomínate, samozrejme bude súčasťou diskusí. Druhá expertná skupina, ktorá sa stretla v Prahe, ktorá preberala najmä tie témy, ktoré súvisia Českou republikou e, to tiež nakoniec e, bolo zorganizované strany komisie, takže istý pokrok sa dosahuje, ale súhlasím s tým, alebo viem pochopiť, že ste frustrovaní e, tým, že sa to nedostalo ďalej a ako ste povedali, nejde o bilaterálnu záležitosť, ide o záležitosť EU-Kanada a tak to aj musíme brať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem vám, pani Eštonová, ďakujem a všetkým rečníkom. A tým pádom ukončujeme túto rozpravu a na ďalšom čiastkovom plenárnom zasadnutí sa bude hlasovať o tejto správe. Tým pádom končím na teraz našu prácu a začneme znovu pracovať o 7 hodine s hodinou otázok adresovaných komisí.